Okay, good evening, colleagues. Dobrý večer, kolegovia. Začneme tým, že schválime program. Ak nemáte nejaké námietky, tak e, tým sme schválili program. Pokiaľ ide o jazykový režim, žiaľ, čeština, chorvačtina, malteština, lotyština, slovinčina a gejlik nebudú dnes v dispozícii schválenie zápisnice zo stretnutia z 20. 22. a 9. E, mája 2016 sú k dispozícii, ak nemáte nejaké námietky voči týmto zápisniciam, tak týmto ich považujeme za schválené. Sadli si už všetci, môžeme začať hlasovať. Mrs. Albiol, do you... Pani Albiol, máte uh, niečo? go ahead. No tengo... Nech sa páči, pokračujte. Eh, Nemám tu eh, tú kartičku na hlasovanie, takže môžem hlasovať manuálne prípadne, respektíve možno mu donesú, ale môžem hlasovať zatiaľ manuálne, ďakujem. Keďže ideme rovno na hlasovanie, môžete zdvihnúť ruku. Ak naznačíte svoje hlasovanie rukou, je to v poriadku. Kolegovia, môžem si overiť, či všetci máte hlasovacie karty? Je tu niekto, kto nemá so sebou kartu? Nie, v poriadku. Tak potom môžeme začať hlasovať, pričom pani Albiol bude dvíhať ruku. Vážení kolegovia, bod 4, to je Európska pohraničná a pobrežná stráž ehm, Spravodajcom je Artis Paprix a, a máme tu pripravené hlasovanie. Predbežná dohoda o tomto materiáli sa dosiahla v trialógu 21. júna. Teraz hlasujeme, aby sme schválili výsledok rokovaní podľa pravidla 735. Teraz dám slovo spravodajcovi, aby stručne povedal niekoľko slov, potom môžeme začať rovno hlasovať. Pán Pabriks, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade som sa chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi konštruktívnu prácu. Ukončili sme tento materiál za takmer 4 mesiace a myslím si, že tento dokument o agentúre, ktorá bude potom vytvorená, e, určite prinesie e, novú situáciu, e, pretože to je to, čo sa naozaj stane. To nie je iba politické vyhlásenie. Mám pocit, že aspoň na niekoľko metrov alebo nejakú tú milu, budeme bezpečnejší, Európska únia bude lepšie schopná spravovať svoje hranice a takisto by som chcel povedať, že ak niekto pochybuje o efektívnosti Európskeho parlamentu, prosím vás, pošlite svoje pochybnosti tieňovým spravodajcom a mne po dnešnom stretnutí. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Pabrix. Takže kolegovia, ak schválime tento text, bude predložený plenárnemu zasadnutiu. Takže kolegovia, ak ste všetci pripravení, tak eh, prejdeme eh, k jednotlivým elektronickým hlasovaniam. Takže eh, budeme hlasovať podľa pravidla 73.5 a týmto otváram hlasovanie. Už všetci odhlasovali? Týmto uzatváram hlasovanie. Schválili sme to, pretože 38 eh, schválilo, 9 eh, neschválilo, nikto sa nezdržal hlasovania, takže gratulujem pán Pabrix. A takisto ďakujem všetkým kolegom, ktorí pracovali na tomto dokumente eh, v takom krátkom čase. Ďakujem kolegovia za vašu prácu. Teraz prechádzame k bodu 5, čo je boj proti terorizmu a nahradenie rámcového rozhodnutia o boji proti terorizmu. Spravodajkňou je Monika Holmajer a teraz schvalujeme návrh správy. Budeme eh, hlasovať aj o zložení rokovacieho týmu. Pani spravodajkňa, chcete sa vyjadriť? Nie. Dobre, ďakujem. Máme tu jednu dodatočnú poznámku a to, že ECR dnes hlas, žiadalo eh, menovité hlasovanie k pozmeňujúcom návrhu 80. Musíme tu mať jednu štvrtinu výboru, ktorý podporí tento pozmeňovací návrh, to znamená 15 členov, takže to si potom overíme. Či tých budeme, či tu budeme mať tých 15 členov, ktorí budú eh, podporovať toto hlasovanie, alebo či vôbec budeme schopní hlasovať. Mohli by ste eh, zdvihnúť rukou, či tu budeme mať týchto 15 ľudí. Zdvihnite prosím vás ruky. Ešte nedávajte dolu ruky, prosím vás. Prosím vás, zdvihnite ruky. poriadku, takže budeme mať menovité hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 80. A teraz začneme samotné hlasovanie. Začíname článkom 1 pozmeňujúci návrh 205. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. To bolo menovité hlasovanie, ktoré žiadal Európsky parlament, teda hovorím o kompromise 11, končím hlasovanie, prepačte, kolegovia, až teraz je hlasovanie ukončené. Schválené. Kompromis 12. Opäť menovité hlasovanie, e, ktoré žiadal EPP. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 1 a pozmeňací návrh 207. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 201 a článok 2. Prepačte, kolegovia, pozmeňujúci návrh 209 článok 2 odsek 1 bod C. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 211. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 210. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 212. Otváram hlasovanie. Prvá časť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 212. druhá časť. Otváram hlasovanie. Kolegovia, pokiaľ ide o toto hlasovanie, SAD tu má o jedného člena naviac. Mohli by ste to opraviť, prosím vás? Mohli by ste napraviť túto situáciu? Máte tu jedného človeka navyše. Končím teraz hlasovanie a to je zamietnuté. Prepačte, kolegové, ideme teraz ďalej. 213. Otváram hlasovanie. Pozvanie si na 213. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A prepačte, schválené. 214. Otváram hlasovanie. Monika? Ehm, mohli by ste sa dole menovku? Končím hlasovanie. To je zamietnuté. 215. Otváram hlasovanie. Kolegovia, je tu eh, jeden človek navyše z EPP. Mohli by ste napraviť túto situáciu? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 216. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 218, 219, 222, tieto tri sú totožné. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 2, 2, 3. Menovité hlasovanie, ktoré žiada EPP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 224. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 225. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 226. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 227. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 228 menovité hlasovanie, ktoré žiada EPP a zelený. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 229, menovité hlasovanie, ktoré žiada EPP, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejúci návrh 29. Menovité hlasovanie, ktoré žiada EPP, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 230. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 231. Menovité hlasovanie, ktoré žiada EPP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 232. Menovité hlasovanie žiada EPP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 233. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňte návrh 30, menovité hlasovanie, ktoré žiada EPP, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 234. Otváram hlasovanie. Končím. A hlasovanie zamietnuté. 239. Menovité hlasovanie žiada EPP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 237, menovité hlasovanie, ktoré žiadajú zelený. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. E, prepačte, prijaté. 241. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 243. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prichádzame ku kompromisu 5. Menovité hlasovanie žiada EPP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Menovité hlasovanie, ktoré žiada EPP. Rozdelené hlasovanie, ktoré žiadajú zelený. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 261. Otváram hlasovanie. A prepačte, druhá časť kompromisu 6 najprv. Prepačte, kolegovia. Otváram hlasovanie o druhej časti kompromisu 6. Prepačte, to sú tie nervy z Brexitu. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 261. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 262. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 263. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 264. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 266. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 267. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 268. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 14. Menovité hlasovanie vyžadujú EPP a Zelený a Zelený žiadajú ešte rozdelené hlasovanie. Otváram hlasovanie o prvej časti. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15, prvá časť. Menovité hlasovanie žiadajú EPP a Zelený. EPP žiada meno, e, rozdelené hlasovanie. O, takže teraz skončím hlasovanie. Prijaté. To bola prvá časť a teraz otváram hlasovanie k druhej časti. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 7 číslo 7. E e, to si vyžadovali uh, zelení. Menovité hlasovanie, nech sa páči. Konec hlasovania. Je to prijaté. Kompromis 13, menovité hlasovanie si vyžadalo EPP otvorené hlasovanie. Closed. Hlasovanie ukončené, prijaté. E, na vrche 2, 8, 9. EPP žiadalo menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 35. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 2. Menovité hlasovanie e, na základe želania EPP. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 4. Menovité hlasovanie žiadalo EPP a zelený prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Pozmeňovací návrh 303. Otváram hlasovanie. ani ukončené. Je to zamietnuté. Pozmievací návrh 302. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 305. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 307. Otváram hlasovanie. Closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Amendment 38. na návrh 38. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Tridsať deviatka, otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 41. Menovité hlasovanie na žiadosť EPP. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. A je to zamietnuté. Kompromis 8. Menovité hlasovanie si želalo EPP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To prijaté. 337. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 340. Otváram hlasovanie. Kolegovia, to je identické do 44. Ale ak akceptujete, tak e, môžeme o tom e, e, takto spoločne hlasovať. Akceptujete? Dobre, končím hlasovanie. Je to prijaté. Pri 345 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 342 otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 3, 4, 3. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 3, 4, 4. Otváram hlasovanie. Končené. Prijaté. 3, 4, 5, 3, 4, 6, 3, 4, 7, 3, 4, 8 v jednom bloku. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A je to zamietnuté. 3, 4, 9. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamieta sa. 350. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. 45 a 351 sú identické. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené prijaté. Tristo päťdesiat dvojka, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 353, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 3, 5, 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 3, 5, 5. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 3, 5, 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 7, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3 8, Otváram hlasovanie. Končím. Je to prijaté. 9, Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. Kompromis 9, menovité hlasovanie na žiadosť DPP. E Otváram hlasovanie. Končím. Je to prijaté. 3, 6, 4. Otváram hlasovanie. Končím. Je to prijaté. 3, 7, 1, 3, 7, 2, 3, 1, menovité hlasovanie na žiadosť DPP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 2, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené, prijaté. 3, 7, 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3, 9, 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 4, 1, 9, identické do 4, 1, 3. A máme tam men, menovité hlasovanie na žiadosť DPP. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené a je to prijaté. bloku 42, 43, 45 a 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 4, 2, 7, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je prijaté. 4, 2, 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je prijaté. 4, 2, 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 4, 3, 1 a 4, 3, 3 sú identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 4, 3, 2. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa, kolegovia. Toto eh, hlasovanie rušíme, lebo to vypadlo a prejdeme eh, na 4 3 0 430. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. 435, 437 sú identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 2, 4, 3, 8. Menovité hlasovanie na žiadosť EPP. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Teraz citácia a úvodné ustanovenie. Otváram hlasovanie. 56. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 59. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené, prijaté. 60. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Kompromis 1, menovité hlasovanie na žiadosti EPP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. Pozmeňovací návrh 4, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. 65, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 69. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 70. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To prijaté. Šesťdesiat sedmička. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 73. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 74, 76 identické. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 77. Otváram hlasovanie. Končím. Hlasovanie prijaté. 80. Kamerovité hlasovanie eh, na žiadosť skupiny EKR. Otváram hlasovanie. Končím. Je to zamietnuté. Kompromis 3. Menovité hlasovanie na žiadosť EPP. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 88. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 90. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 93. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 98. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 1, 1, 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 116. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 1, 1, 3, 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 13. Spravodajkyne. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 140. jedna 3, 8, 1, štyri, nula, jedna, štyri, 2. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. 1, 3, 9. Otvorím hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. 1, 4, 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 1, 4, 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 1, 4, 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 14. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Jedna, štyri, osem. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 1, 4, 9, Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh 200. Identický s návrhom 151. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh 153. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Kompromis 10. Menovité hlasovanie vyžiadané EPP a zelenými. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Návrh 182. Otvám hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Návrh 183. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh 184. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh 186. Otváram hlasovanie. Alebo 185. Pardon. Ospravedlňujem sa. 185. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. 186. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 197, 196, 198 identické návrhy. Otvorom hlasovania. Konec hlasovania. Návrhy zamietnuté. Návrh 199. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Návrh 201. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Návrh 27. Otváram hlasovanie. Teda prepačte, tento návrh podáva, čiže 202. Návrh 202. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Teraz hlasujeme. Prepačte. Teraz hlasujeme o texte v pozmenenom zmení. Je to posledné hlasovanie, ktoré bude menovité. Otváram hlasovanie. Stále otvorené hlasovanie. Teraz ste už hlasovali všetci? Ešte chvíľku počkajte, prosím. Musím si overiť. Na strane 8, 1091, pardon. E, či to naozaj odpadlo, to je zohlasovanie o tom, alebo ako to bolo, to si treba ešte overiť. 291, o tom sme nehlasovali. Čiže prepačte, aby sme nespravili nejakú chybu, musíme sa ešte vrátiť k návrhu 291, aby to bolo všetko, ako to má byť po správnosti. Takže poprosím vás, vráte sa na návrh 291. Tam sme nehlasovali o tomto návrhu. Je to menovité hlasovanie, to si vyžadovali ľudovci, vyžadali e, ľudovci, bolo to hlasovanie po častiach a Nie, nehlasovali sme. Nie je to zaznamenané, takže poprosím vás, teraz hlasujeme o tom návrhu. Čiže súhlasí s tým všetkým, E, každý poslanec, že sme nehlasovali o tom, takže teraz hlasujeme. Čiže viete, kde sme? Strana 8, návrh 291. Okay, so it's the first part of 291. The vote is open. Čas prvá, návrh 291. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. chair hasn't voted right. The vote is closed. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Sorry, Prepačte, o tom hlasovať nemusíme. Hlasujeme o texte v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Has everyone voted? Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie, či sme neskončili. Tento návrh bol prijatý 41 za, 4 proti, 10 sa zdržali. a musíme hlasovať aj o rozhodnutí otvoriť rokovania, mandát, e, zloženie negociačného týmu. Je to absolútna väčšina podľa pravidla 73. Otváram hlasovanie. Just a second, colleagues. We'll keep the vote open until... Hlasovanie bude otvorené, kým tí kolegovia, ktorí odchádzali a začali odchádzať, sa vrátia naspäť zasunú hlasovacie kartičky. Pán Diaz de Mera, bez vás hlasovanie nikdy nie je úplné. Hlasovali všetci, konec hlasovania, návrh bol prijatý, 47 za, 5 proti, 4 sa zdržali. Gratulujeme spravodajkyni. Teraz môžete odísť. Kolegovia, máme ešte na programe jeden bod, čiže prosím, odchádzajte potichu. A ešte pani spravodajka nechce niečo povedať. Iba chcem povedať, ďakujem pekne všetkým tieňovým spravodajcom. Veľmi dobre sme spolupracovali. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom a kolegom, ktorí s ňou na tomto návrhu pracovali. Colleagues, we have one, uh, one further item of business. Takže máme tu ešte jeden e, bod, čiže poprosím vás naozaj, ak e, práve odchádzate, tak odchádzajte potichu.

prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Návrh správy. Máme tu spravodajkyňu Maria Gabriel zo skupiny EPP. Prepačte, že kolegovia sú taký hlučný. Tak to býva niekedy, keď e, to hlasovanie je také náročné. E, teda prepačte, že takto vyšlo, ale čo sa dá e, robiť. Chcel by som na úvod povedať, že tento návrh sa týka pozmenenia e, návrhu e, tak, aby e, Gruzinsko išlo do, no, na ten zoznam krajín, ktoré nepotrebujú mať, alebo ktorí občania nepotrebujú mať víza, pokiaľ budú mať biometrický pás. Komisia navrhla, alebo predložila tento návrh na zasadnutí kolegia a poprosím kolegov, keď trochu je tu nejaký hluk, tak to sa ešte dá, ale aby ste to tu E, rozprávali úplne kompletne, to nie je v poriadku. Hovoríme o dôležitej téme. Takže 25. apríla komisia predložila návrh na e, výbor. Majme tu aj prítomnosť kolegov z Gruzínska, ktorí sa zúčastnili na druhom stretnutí e, parlamentného výboru EÚ Gruzinsko a niektorí kolegovia tam teda boli prítomní. Návrh prichádza po dlhom procese, ktorý začal e, dialog o vízovej liberalizácii medzi EÚ a Gruzínskom v roku 2012. Komisia navrhla gruzínskej vláde akčný plán pre vízovú liberalizáciu a e, sú tam uvedené, aké ciele má Gruzínsko splniť e, v rámci tohto procesu. A momentálne sa dostali do situácie, kedy komisia si myslí, že už všetky tieto podmienky boli splnené Eh, a komisia na základe toho predložila na základe bežného legislatívneho postupu tento návrh. Ako kolegovia viete, máte, má toto aj eh, isté implikácie pre ďalšie témy, ktoré spadajú eh, do tejto oblasti vizovej liberalizácie E, viacerí kolegovia, ktorí sa tej téme e, venujú, o tom dobre vedia. Takže poprosím najprv pani Gabriel, pani spravodajkyňu e, k tejto konkrétnej téme, aby vystúpila a potom tieňoví spravodajcovia, alebo keď niekto iný sa chce vyjadriť, nech sa páči. Takže najprv pani Gabriel, nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, naozaj aj teší, že tu dnes môžem vám predložiť tento návrh správy, pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu medzi EÚ a Gruzinskom. Na úvod chcem povedať, že chcel by som sa vrátiť vôbec ku kontextu tohto návrhu. Aký tu je kontext? E, bol tu dialog o liberalizácii vízového režimu medzi EÚ a medzi e, Gruzinskom. ktorý sa začal ešte v júni 2012, potom vyplynul z toho akčný plán, ktorý sa venoval tejto liberalizácii v prípade krátkodobých pobytov pre občanov Gruzinska v krajinách Európskej únie, pokiaľ majú biometrické pás. Takže to je prvý taký prvok, o ktorom hovoríme, teda hovoríme iba o občanov Gruzinska, ktorí majú biometrické pasy. To chcem zdôrazniť. Nejako detálne to preber, e, preberať nechcem, ale medzi februárom 2013 a decembrom 2014 komisia pripravila 4 e, správy, na základe nich pripravila teraz tento návrh a chcem povedať, že nielen Gruzinsko e, prijalo všetky tie reformy, aby splnilo tento akčný plán, teda tie kritéria v ňom uvedené, ale zároveň gruzinské orgány ešte zašli aj ďalej, e, majú nové iniciatívy, nové legislatívne iniciatívy, odkedy vlastne tá posledná správa komisie bola pripravená. E, myslím si, že keď ľudia sa snažia, tak treba to naozaj oceniť, treba povedať, že tá snaha bola vykonaná. Je to naozaj veľmi pozitívny signál zo strany gruzinských orgánov. Druhá vec, ktorú tiež uvádzam v tejto správe, liberalizácia vízového režimu zapadá do kontextu E, približovania sa medzi EÚ a medzi Gruzinskom a chceme konkretizovať toto približovanie konkrétnymi e, výhodami pre gruzinských a európskych občanov. Samozrejme, dobre vieme, že Gruzinsko je strategický partner pre Európsku úniu v kontexte európskej politiky susedstva a najmä e, v rámci toho východného partnerstva. Dnes navyše tu je aj stretnutie, teda stretnutie 4. E, júla, to sa uskutočnilo a môžeme povedať, že asociačná dohoda medzi Gruzinskom a EÚ vstúpa do platnosti 1.7. pred pár dňami, takže dnes vidíme, že je tu proces ratifikácie, ktorý bol úspešne ukončený, ukončený a e, celé to zapadá do toho kontextu postupného približovania medzi EÚ a Gruzinskom. Takto môžeme spoločne definovať e, konkrétny e, postup, e, konkrétne kroky, istú mieru politickej, ale aj ekonomickej integrácie. Takisto je veľmi dôležité povedať, že takáto liberalizácia vízového režimu je na prospech najmä občanov. Čiže keď hovoríme o vízach, pamätajme vždy, že hovoríme v prvom rade o Eh, občanoch, eh, eh, občania EÚ, keď idú do Gruzinska, už nemusia mať ani dnes víza, takže o to viac je dôležité, aby sme aj my z našej strany umožnili liberalizáciu vízového režimu občanom Gruzinska, aby sme posilnili, posilnili kultúrne vzťahy a vôbec vzťahy medzi našimi občanmi a ich občanmi. Toto sa od nás očakáva. Je to teda významný nástroj, konkrétny nástroj, pokiaľ ide o intenzifikáciu našich kultúrnych a ekonomických vzťahov, ale najmä chceme posilniť politický dialog, pokiaľ ide o rôzne otázky, pokiaľ ide o ľudské práva, základné e, slobody a tak ďalej. Potom po tretie, kritéria, ktoré nám umožňujú tento návrh pripraviť, sú e, kritéria, ktoré naozaj e, boli dosiahnuté alebo boli rešpektované. Ako som povedala, gruzinské organizácie ešte ďalej, než to, čo sa od nich očakávalo a my e, chceme naozaj vyjadriť, že naďalej chceme posilňovať tento dialog s Gruzinskom a podnikať ďalšie kroky. Chceme podporiť kľúčové reformy v krajine, Vieme, že Európsky parlament je veľmi citlivý, pokiaľ ide otázky demokracie, ľudských práv, Mali sme tu akčný eh, plán, ktorý nám umožňuje eh, vyhodnotiť politickú a institucionálnu skupinu, eh, situáciu pardon, v krajine ako relatívne stabilnú, ale zároveň je to aj efektívny nástroj, ako dosiahnuť pokrok pri viacerých významných reformách v krajine, napríklad v oblasti spravodlivosti, v oblasti vnútra. Takáto liberalizácia takisto podporuje vyváženú výmenu názorov, pokiaľ ide aj o situácii ľudských práv v Gruzínsku. O tomto sa častokrát s našimi kolegami e, z Gruzínska rozprávame. A chcem sa vrátiť ešte k niektorým číslám, ktoré boli e, predmetom toho dialogu. Vieme, že mobilita pre nás dôležitá a pokiaľ ide o mobilitu, treba povedať, Samozrejme sú tu isté e, výzvy v oblasti migrácie, v oblasti e, bezpečnosti, takže čoraz viac e, je tu žiadosti o víza, ale to percento zamietnutí zostáva stabilné. V poslednom roku sa dokonca ten počet žiadosti o prekročenie našich hraníc znížil o 60%, takže je dôležité, aby ten jednotný systém e, pre migráciu bol čo možno najrychlejšie e, spustený a zavedený e, do praxe, pretože takýmto spôsobom budeme môcť lepšie spravovať migračné alebo riadi migračné otázky, ktoré sú pre nás dôležité. A pokiaľ to chceme dosiahnuť, je dôležité aj vykonávať eh, napríklad také informačné kampane, napríklad gruzinské orgány takúto jednu eh, zrealizovali a to práve nám umožňuje mať presné informácie eh, pre ich občanov, aké majú práva, aké majú povinnosti, pokiaľ ide, alebo možnosti, pokiaľ ide o ich cestovanie bez víz. Chcela by som takisto zdôrazniť, pretože tiež to tam zaznelo pri príprave tejto správy, že ide tu o dohodu aj s Europolom E, to tiež je pozitívna vec, treba sa z toho tešiť a to tiež vec, ktorá by mohla prispieť k boju proti organizovanému zločinu. Takže na záver chcem povedať, že naozaj e, odporúčam členom výboru LIBE, aby podporili tento návrh Európskej komisie. Myslím si, že na jednej strane sme od začiatku boli veľmi e, jednoznačne, pokiaľ ide naše metódy, ako náhle kritéria sú splnené, treba konať. E, pokiaľ ide o teda istý e, princíp tej zaslúženosti tohto procesu, tam nie je naozaj žiadna otázka. Chceme, aby hlavne žiadna pochybnosť. Chceme, aby sme teda to konali aj my spravodlivo z našej strany a tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, využiť. To, čo sa deje v Gruzinsku, je pre nás dôležité. Bezpečnosť, stabilita, prosperita tejto krajiny ovplyvňuje aj našu situáciu tu v Európe, v Európskej únii a je aj v našom záujme e, vzájomne úzko spolupracovať a čo najviac posilňovať približovanie Gruzinska k alebo medzi Gruzinskom a Európskou úniou. My chceme jasne vyslať signál gruzinským občanom, eh, že to takto eh, vnímame. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gabriel. Máme tu niekoľko tieňových spravodajcov a takisto kolegov, ktorí pracujú na iných eh, dokumentoch, ktoré sa týkajú liberalizácie víz a začneme Taňou Fejo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, Marii. Musím povedať, že považujem za mimoriadne dôležité, aby stále žil proces liberalizácie víz a aby bol dôveryhodný. Ako ste povedali, posilní to ekonomickú, politickú spoluprácu a kontakty medzi ľuďmi, takže plne podporujem prístup, ktorý ste práve odprezentovali a takisto blahoželám gruzínskym orgánom za ich úsilie. Musíme však uznať, kedy dojde k pokroku a naplneniu kritérií. Len vtedy budeme môcť mať trvalo udržateľnú bezvízovú politiku. Pokiaľ ide o vízový režim, pracovala som na viacerých krajinách minulosti v tejto oblasti, hlavne na Západnom Balkáne. A toto je niečo fakt, čo je hmatateľné. Je to niečo, čo ľudia cítia a chápu. Každá krajina, ako ste povedali, by mala mať eh, individuálny prístup založený na zásluhách. Keď splnia kritéria, tak tedy by sme mali poskytnúť bezvízový eh, vstup len v takom prípade budeme mať e, trvalo udržateľnú vízovú politiku, keď už hovoríme o Gruzinsku, o Kosove, možno v budúcnosti o Ukrajine alebo Turecku, tak toto musíme mať na pamäti. Um, jednoducho by sme naozaj mali vychádzať z kritérií a meradiel, ktoré budú naplnené. Nemali by sme tam dávať nejaké politické kritéria. Uh, alebo politické vyjednávanie. Jednoducho, keď e, sa naplňa kritéria, vtedy by sme mali poskytnúť tento prísad. A teraz e, Natali Krispek, nech sa páči. Prezident. Ďakujem pekne. Ja tiež chcem podporiť e, za našu skupinu, za našu liberálnu skupinu tento jasný a jednoznačný návrh, ako to aj kolegyňa Gabriel predložila, predstavila veľmi správne podľa nášho názoru. Súhlasím s tým, čo bolo povedané. E, naozaj platí, že Gruzinsko splnilo všetky kritéria, ktoré sme požadovali. Ten pokrok naozaj bol dosiahnutý, aby teda táto liberalizácia teraz mohla e, prebehnúť, takže naozaj je logické z hľadiska politického, aby tento e, krok bol vykonaný. Ešte chcem povedať dve veci Chcela by som oceniť e, pozitívnu vôľu alebo celú tú atmosféru toho procesu, e, tak ako to georg, e, gruzinské orgány celé poňali. Naozaj bol tam, bol tam veľká miera elánu, takej pozitívnej atmosféry a rôzne nové legislatívne iniciatívy boli tiež prijaté, ktoré ešte idú ponad ten rámec, ktorý bol od nich vyžadovaný. Pokiaľ ide o to, čo povedala eh, Maria Gabriel, eh, čo sa týka toho, že teda treba to ako eh, vec v kontexte toho procesu. Ja chcem povedať v mene mojej skupiny, že tieto reformy, ktoré boli prijaté v rámci tohto plánu, ukazujú, že naozaj daná krajina sa snaží dosahovať pokrok a treba, aby tie pozitívne prvky, ktoré môžeme teraz konštatovať, aby boli dlhodobo pozitívne, aby sa udržali aj do budúcna, čiže je to otázka spravodlivosti, sloboda e, médií, e, práva menšín a tak ďalej. A na záver, podobne ako e, predrečníci povedali, aj my si myslíme, že Gruzinsko je náš kľúčový partner. Tieto dohody sú veľmi dôležité pre samozrejme v prvom rade gruzinských občanov, je to pre nich praktická záležitosť, ale nakoniec aj pre nás je to dôležité, je to predsa náš dôležitý strategický partner v rámci našej európskej politiky susedstva a najmä teda toho východného partnerstva. Chceme prehlbovať vzťahy medzi krajinami Južného Kaukazu a medzi nami. Je to pre nás e, veľmi dôležité aj pre nich, ale najmä pre nás. A chcem naozaj celý tento proces jednoznačne e, podporiť, pretože je to pre nás vec, ktorá je dôležitá, ktorú vnímame pozitívne a preto takto vnímame aj túto správu. Ďakujem. Na to je teraz pani Bodil Valero. Ďakujem veľmi pekne. Už bolo povedané v podstate všetko, čo malo byť povedané. Bolo vysvetlené, prečo je také dobré, aby Gruzinci mohli cestovať do EÚ bez víz. Uh, Chcela by som povedať, že aj pre mňa je to veľmi pozitívny vývoj, že sa nám podarí poskytnúť bezvízový styk e, s Gruzínskom a nemám vôbec nejaké námietky proti e, tomuto návrhu, ale predsa len tu cítim isté obavy e, v diskusiách, ktoré prebehli, je a to, že ak tu bude pozastavovací mechanizmus, tak to je niečo, čo musíme mať na pamäti aj v budúcnosti, ale nemáme vôbec e, nejaké problémy s tým, aby Gruzinci mohli cestovať do EÚ bez víz. Ďakujem veľmi pekne, pán Bony. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať Marii Gabriel ako spravodajkyni a ako jej tieňovým spravodajcom za vynikajúcu správu. Toto je veľmi dôležité musíme vyslať jasný signál občanom Gruzínska, že pracujeme na liberalizácii víz, pretože ich príslušné orgány splnili všetky požiadavky a takisto je veľmi dôležité mať novú dohodu s Europolom. A v Gruzinsku treba jasne začať propakovať prínosy liberalizácie víz. Takže podľa mňa treba jasne podporiť toto úsilie a jasne vyslať signál do Gruzínska. Ďakujem veľmi pekne. A nakoniec Marie Kristín Verša. Ďakujem. Budem stručná, všetko už vlastne povedané bolo. Tiež podporujem túto liberalizáciu, aj naša skupina ju podporuje my sme v zásade takmer e, vždy za, pokiaľ ide o krajiny e, toho susedstva, najmä e, pokiaľ platí, že už naši občania tú vízovú povinnosť nemajú, pretože chceme byť takýto recipročný, podľa mňa to je normálna vec, ak máme mať takéto vzťahy s inými krajinami. A Teší ma, aký pokrok bol dosiahnutý e, v práve zo strany Gruzínska, pokiaľ ide o migráciu, pokiaľ ide o e, práva, e, pokiaľ ide o právo naturalizácie, to je vec, ktorú treba naozaj v dnešnom období, keďže vieme, ako tie mm, rokovania s Tureckom dopadli, zdôrazniť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si cením, že ste tu ostali ešte aj na tento bod po hlasovaní pani Gabriel. Chceli by ste ešte povedať niečo na záver? Nie. Takže pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, tak môžete ich podávať do 14. júla do 12.00. Chcete sa poďakovať? Uh, Ďakujem pekne všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Myslím, že ten signál je jednoznačný. Takže prosím, správame všetko preto, aby občania mohli naozaj pocítiť tento konkrétny nástroj nášho partnerstva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže kolegovia, rôzne. Nemáte nič do bodu rôzne, tak eh, potom sa stretneme opäť 7. júla, 11. júla a 12. júla v Štrásburgu, Bruseli a v Bruseli. A teraz aj eh, prichádza na rad eh, stretnutie koordinátorov. Ak nebudete na schôdzi koordinátorov, tak eh, prosím vás, odíďte teraz. Ďakujem.